emisiách oxidu uhličitého z námornej dopravy. E, najprv udelím slovo pánovi spravodajcovi na 4 minúty. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, pán komisár, pán a vážení kolegovia. To, že tu nie je zastúpená rada, aby sa venovala takémuto významnému dokumentu, hoci um, CO2 predstavuje 25 emisí v roku 2002. Tieto emisie v doprave a sa robili hlavne v tej cestnej doprave. 36 z celkového letectvo predstavovalo podobné percenta, rovnako ako železničná doprava a zvyšok námorná roku, do roku 2007 emisie CO2 v iných sektoroch a v ostatnej doprave sa znížili, ale v doprave e, sa zaznamenal náraz o 36 hoci sa emisie kvôli kríze znížili, prichádza ale ekonomické oživenie a emisie sa znovu dvíhajú. Na rozdiel od iných druhov dopravy námorná doprava je naďalej sektorom, ktorý nemá opatrenia na zniženie emisí. Plán uvažuje o klauzule začlenenia námornej dopravy do cieľov EÚ v prípade, že sa zatiaľ nedosiahne medzinárodná dohoda. Na tomto pléne schválime legislatívu, ktorá bude prvým krokom na zniženie emisí CO2, čo by znamenalo 4 emisí CO2 v EÚ. Na rozdiel od ostatných cieľov o dekarbonizácie, nič sa neurobilo a ak sa ani nič neurobí, tak tieto emisie do roku 2050 sa o 50 zvýšia. Toto opatrenie by malo splniť tri významné ciele. Poprvé, táto európska legislatívna iniciatíva sa aplikuje na všetky plavidlá ktoré kotvia alebo zakotvia v európskych prístavoch a to znamená, že sa to bude týkať aj Medzinárodnej e, námornej organizácie. Definícia cieľov na zníženie emisí, hoci nie je dosiaľ dostatočne ambiciozne, e, takto opatrenie nám umožní bojovať proti klimatickým zmenám a oteplovaniu Musíme postupovať, naďalej sa usilovať, dosiahnuť medzinárodný ambiciózny plán. Táto legislatíva má za cieľ aj zvýšiť energetickú účinnosť plavidiel. Komisia bude mať k dispozícii údaje o energetickej účinnosti plavidiel a musí pomôže odstrániť operatívne a technické ťažkosti, čo by prinieslo zníženie emisí CO2, zníženie nákladov a to ročne a väčšiu konkurencieschopnosť sektoru. Táto legislatíva vytvorí alebo môže vytvoriť 10 tisíc pracovných miest E, v sektoroch, ktoré sú menej znečisťujúce a prinesie zníženie emisí malých e, voľných čiastočiek vo vzduchu, ako aj emisí e, skleníkových plynov. To je rozhodujúce pre zníženie emisí tohto sektoru v budúcnosti. Ďakujem všetkým tieňovým spravodajcom pani Auken, pánovi Gerling, pani Aristy a ďalším, ako aj Giovanni Laviovi, ktorý je predseda a podpredsedovi Javorovi za vynikajúcu spoluprácu. Ďakujem aj pani Platevsky z komisie, ako aj všetkým tým, ktorí sa zúčastnili prípravy e, tejto správy. Ďakujem pekne, pani spravodajkňa. Teraz dostane slovo pán komisár Kanete. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V prvom rade by som chcel poďakovať spravodajcovi pánovi Fariovi za jeho konštruktívny prístup k návrhu Európskej komisie a za celú jeho prácu v rokovaní s radou, aby sa dosiahla rýchla dohoda v druhom čítaní. Tiež ďakujem predchádzajúcej spravodajcovi pánovi Skilakakisovi a ďalším tieňovým Nariadenie, pokiaľ ide o overovanie a notifikovanie emisí námornej dopravy, je, tento rámec je ko- koherentný s rámcom pre rok 2030 v oblasti klímy a energetiky. Námorná doprava nesmie byť jediným neregulovaným sektorom v tejto oblasti a musí prispievať v boji proti klimatickým zmenám. Zavedenie transparentnosti na základe dôveryhodných údajov prispeje k tomu, aby sme zmobilizovali existujúci potenciál v sektore, aby sa znížili emisie, a to bez nákladov alebo so zníženými nákladmi. Náklady z notifikácie sa pokryjú tými úsporami v oblasti úspor pohonných látok. E, prvoradým cieľom EÚ je nájsť celosvetové riešenie námorných emisí a EÚ bude podnecovať pokrok v rokovaní e, v Medzinárodnej námornej organizácii toto nariadenie vysiela významný politický signál vzhľadom na budúce zasadnutie výboru Medzinárodnej námornej organizácie. Bude sa to konať v máji. A vzhľadom na konferenciu OSN o klimatických zmenách, ktorá sa bude konať v decembri v Paríži v roku 2015. Text, ktorý predkladá rada, tak odráža e, dohodu v trialógu Dosiahla sa citlivá rovnováha medzi zberom údajov, ktoré sú najdôležitejšie pre sektor a vnútením čo najnižšej byrokratickej záťaže. E, venuje sa emisiám CO2, ale e, v súlade s tým, čo sa dohodlo na medzinárodnej úrovni, sa ide cestou zvýšenia energetickej účinnosti. Zvýšenie transparentnosti, účinnosť, energetickej účinnosti by malo e, dosiahnuť aplikáciu zmierovacích alebo znižovacích opatrení. Ak sa dosiahne dohoda správnemu rámcu pre budúce opatrenia na globálnej úrovni budeme môcť adaptovať náš kontrolný systém. Tento návrh, ako som už povedal, je naozaj veľmi významným signálom EÚ pri príprave Parížskej konferencie, keďže sme angažovaní v cieľoch boja proti klimatickým zmenám a zároveň chceme dosiahnuť väčší pokrok na medzinárodnej úrovni pri znižovaní emisí, hlavne v námornej doprave. Ďakujem za pozornosť. Komisár, te... Ďakujem pekne, pán komisár. A prvý rečník je pán Fielner. Máte dve minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. 90 Viacej ako 90 emisí pochádza z námornej dopravy a preto potrebujeme efektívne opatrenia, niekedy znečisťovanie. Pozrime sa na to, e, to znečistenie z tejto dopravy pôsoby musíme zasiahnuť. A to, toto nariadenie bude prvým krokom správnym smerom a ja dúfam, že bude možné urýchliť e, postup na medzinárodnej úrovni, aby aj ostatní zainteresovaní nasledovali európsky príklad pre mňa, kto rokujem za moju politickú stranu, pre mňa je dôležité, aby sme sa ubezpečili, že nové pravidlá budú mať skutočný dopad na náklady a aby situáciu nezhoršili Nemali by sme riskovať to, že by sa použili e, horšie druhy dopravy, ktoré sú znečisťujúce, e, hlavne ťažká nákladná cestná doprava. Ak uvažujeme o tom, že by iní mali pravdu, ale nie, musíme dosiahnuť to, aby ostatní nasledovali náš príklad. Musíme sa sústrediť na CO2 čo je určite jeden z najhorších znečistujúcich prvkov. Potrebujeme iné druhy plavidiel. Ešte musíme veľa urobiť vo zvýšení účinnosti našich druhov dopravy. Opakujem, musíme urobiť to, aby nás nasledovali všetci vo svete, ale predovšetkým my musíme byť zodpovednejší v našej námornej doprave. Ďakujem pekne. Ďalší rečník je pán Grote. Máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Myslím, že toto je prvý krok. To znamená, nie je to nástroj, ktorý má priviesť zníženie, ale budú sa generovať údaje, aby sme mohli porovnávať a mali taký prehľad, že ako vlastne situácia v tejto oblasti vyzerá. Povedalo sa, že je to malá oblasť, 3 skleníkových plynov práve zapričňuje lodná doprava, ale predsa len máme e, rastúcu tendenciu a to bude problém v budúcnosti. A preto vlastne je toto dobrý základ urobiť ten krok smerom dopredu, aby sme mali medzinárodnú dohodu na konci tohto procesu, pretože tam sa musíme dopracovať. To je ten kurz, ktorým by sme mali ísť v týchto medzinárodných rokovaniach. Vidíme to aj na úrovni IKEA. Mal som ako keby deja vu. Viem, že na IKEA sú tie fronty ako keby zastavené a hovorí sa tu o tom, o leteckej doprave a celé sa to vníma inak. Takto nemôžeme postupovať. Každý musí prispieť Najlepšie by sme to mali riešiť teda internacionálne, ale predsa len by sme si mali ponechať také kroky, aj v tom prípade, keď nenájdeme medzinárodné, medzinárodný koncenzus. A preto chcem vedieť od pána komisára, ako v súčasnosti vyzerajú rokovania na úrovni IMO, čo môžeme očakávať a či tu má komisia aj plán B, ak takéto medzinárodné rokovania na úrovni IMO stroskotajú aby sme jednoducho e, nerobili iba také polovičné riešenia. Ďakujem. Ďakujem. Ďalšia rečnička za EKR je pani Kirling. Nech sa páči. Bez mikrofónu. Pani Girling. Ďakujem. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem spravodajcovi jeho prístup k tejto zložke, hoci nepracoval od začiatku na tom, je v súlade s pánom Torvalcom a je to vlastne snaha dosiahnuť transparentnosť. Takže EKR chce to podporiť, pretože sa tým vytvorí systém monitoringu a verifikácie emisí CO2 z lodnej dopravy. Chceme, aby predpisy boli praktické, vyvážené a aby to bolo kompatibilné aj s tým, čo robí IMO v globálnom rozmere. Keď sa dokončí práca IMO a, a ja chcem vedieť, ako to postupuje, budeme mať e, pozmeňujúce možnosti, aby sme to jednoducho urobili, e, aby sa to prispôsobilo. Nechcem urobiť tú istú chybu ako pri leteckom leteckej doprave je to prvý krok, aby sa znížili emisie CO2 v tomto sektore. Ďakujem. Rečník za ALDE, dve minúty, pán Torvalds. Ďakujem pekne, pani predsednička. Lodná doprava musí byť regulovaná a musia sa plniť štandardy životného prostredia. Nezabúdajme však na to, že to je medzinárodný, cezhraničný priemyselný priemysel a preto vlastne tá otázka, ako to vyriešiť, je veľmi dôležitá. Chcem využiť príležitosť, aby som apeloval na komisiu a členské štáty, aby robili viac na úrovni M, IMO. Ja som spokojný s touto správou pretože je vyvážená a chcem, aby sme urobili také úpravy, ktoré by jednoducho nevedli k zvýšeniu byrokracie. Som rád, že sa tu hovorí o navigácii ISIS, pretože to takisto e treba zobrať do úvahy, pretože ak nebudeme brať do úvahy jednotlivé okolnosti, ako letná doprava má fungovať, tak či už chceme alebo nie, vytvoríme iba také pokrivené podmienky. Očakávanie náklady na loď zhruba je to 7 tisíc eur, ale akákoľvek implementácia pravidlo e, bude dobre iba vtedy, ak sa implementuje. Čiže nás sa dotýka predovšetkým Severné more. Otázka je, aká tu bude kontrola, pretože sú tu určité dôvody, ktoré nás vedú k tomu, aby sme sa zamysleli aj nad ruskými loďami. Ako budú kontrolovať ruské lode. A ak to nebudú pokuty, tak to budeme mať zasa taký priestor, ktorý nebude taký, ako sme si to želali. Takže ja si myslím, že máme pred sebou veľa práce, musíme byť efektívni na úrovni IMO a musíme to implementovať ak sa nám to nepodarí, tak budeme mať problémy. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalším rečníkom za GUE je pán Abounds. Nech sa páči, máte minútu 30. Bez mikrofónu. Predložil som viacero pozmeňovacích návrhov v tomto systéme monitoringu a a naše návrhy boli začlenené a preto gratulujem spravodajcovi k jeho práci. Vypracovať európsky systém dohľadu o emisí CO2 námornej dopravy to je prvý krok na zníženie, ktoré bude ambicioznejšie aj v prípade iných emisí. Bude potrebné, aby zber a výmena informácií boli naozaj účinné, pretože, ako tu už bolo povedané, je potrebné a hovor, e, e, cifry hovoria, že emisie CO2 z námornej dopravy budú narastať, že budú neutralizovať e, výsledky príliš skromných ostatných opatrení. A teda e, nepodarí sa nám znížiť globálne oteplovanie. Čo je dôležité, je treba znížiť emisie z námornej dopravy, rovnako ako spotrebu pohodných látok. Ako spravodajca hovorí, musí to byť prvý krok, musíme byť ambicioznejší v regulácii a v cieľoch. A spýtal by som sa rád komisie, ako mieni eh, vplývať na rokovanie Medzinárodnej námornej organizácie. Musíme si uvedomiť, že akékoľvek opatrenie bude nepostačujúce, ak nepôjde ruka v ruke s hĺbkovou úvahou eh, priemyselnej produkcie, výroby a spotreby. Ďakujem. E za eh, skupinu zelených na minútu 30 pán Eichhout. Ďakujem, pani predsednička. Prvom rade by som chcel eh, vyjadriť vďaku pánovi spravodajcovi za jeho vynikajúcu prácu na tejto téme. Musel prevziať túto prácu od pani Sklikakis. Veľmi eh, dobre ste to vyriešili. Ďakujem vám za to a chcem tiež podporiť dohodu, ktorá je teraz na stole. Teraz diskutujeme iba o monitorovaní. Zatiaľ samozrejme medzinárodného Eh, medzinárodnej dopravy. Eh, to je jedna z oblastí, ktorá vôbec nie je regulovaná, pokiaľ ide o emisie oxidu uhličitého. Takže ide o prvý krok eh, monitorovania a nahlasovania, ale je to iba začiatok samozrejme. A som rád, že v našej dohode tu máme povinnosť pre komisiu, aby raz za dva roky vypracovala dopad na klímu celkovo a tou najdôležitejšou otázkou samozrejme je, aký bude ďalší krok. A to je na komisii, na pánovi Kanietem. Vieme, že e, IMO by mala na niečom pracovať, ale určite to bude prebiehať veľmi pomaly. Takže ja by som chcel sa spýtať komisie, čo chcete urobiť, aby ste zabezpečili, že IMO naozaj v oblasti medzinárodnej národnej dopravy e, na niečom popracuje, bude sa snažiť konkrétne znižovať emisie e, CO2 pretože musíme začať konať a čakať iba na to, že IMO niekedy začne niečo robiť, tak to môže byť primálo. Moj, vaša odpoveď by ma veľmi zaujímala. Ďakujem. Ďakujem, pán Ekaut. Máte tu jednu mod, modrú kartičku. Akceptujete ju? veľmi rád položím otázku môjmu priateľovi, pánovi Eichhartovi v tejto dôležitej téme. Hovoríme tu e, samozrejme o monitorovaní, overovaní, nahlasovaní, ale zatiaľ je to všetko iba e, na úrovni rozprávania. Nemyslíte si, že je na čase, aby EÚ e, túto tému nastolila na, klimatickom samite? v Paríži budúci rok, aby sa začalo konkrétne konať, pretože ako hovoríte, je naozaj e, čas prejsť do ďalšej fáze. Už sme o tom príliš veľa iba hovorili. Je naozaj čas začať implementovať. 30 sekúnd. Ďakujem za vašu E, otázku. Samozrejme, veľmi súhlasím, musíme začať niečo aj robiť a toto súvisí s tým, čo povedala pani Gerling, e, keď e, hovorila o zlyhaní medzinárodné regulácie v oblasti medzinárodnej leteckej dopravy. Ja to vidím presne naopak. Práve regulácia na úrovni EÚ pomohla prejsť aj k regulácii na medzinárodnej úrovni a tuto vidíte pozitívny dopad takýchto krokov a preto si myslím, že e, takýto e, čas nastal aj v oblasti námornej dopravy. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Daniela Ajuto za EFTD a srdečne vám gratulujem aj e, k vášmu dieťatku. E, ďakujem. E, podporujeme tento návrh nariadenia, ktorý konečne ide smerom k väčšej kontrole emisí oxidu uhličitého aj pre oblasť námornej dopravy, ktorá e, prispieva 4 percentami k týmto. Dostala som veľmi veľa Eh, ohlasov eh, z eh, napríklad Ligúrie alebo z Taranta, kde je veľké, veľké znečistenie z námornej dopravy aj akustické. Musíme teda začať podporovať kontroly, ale aj konkrétne riešenia, ktoré by boli trvalo udržateľné, ako napríklad cold ironing, kde Ehm, sa hovorí o znižovaní ehm, teraz nečistenia pomocou elektrických e, zariadení pre určité lode. Mali by sme sa snažiť e, na úrovni EÚ e, uplatňovať všade tie najvyššie e, existujúce štandardy bez toho, aby sme tu mali napokon prístavy série A a prístavy série B. Ďakujem. Ďalšia rečnička. Ďakujem, pani predsedajúca. EÚ začína rozpravu s dobrými zámermi, ale neprináša realizovateľné riešenia, dohliadať, kontrolovať a sankcionovať to, že sa nebudú plniť ciele emisí CO2 v námornej doprave. To je len veľmi skromný prístup, keď chceme znížiť znečistenie ovzdušia. Nesnažíte sa e, riešiť problém pri zdroji, teda pri ekonomickom, mondializovanom, celosvetovom e, systéme, ktorý sa stále zintenzívňuje diskutovaný návrh je len takým embryom zložitosti. Bolo by potrebné venovať a integrovať viacej zainteresovaných priemyselných výrobcov, aby sme mali solidné štúdie dôsledkov týchto opatrení. Upozorňujem vás na metódu, ktorá sa vybrala pretože neexistuje uspokojujúce nariadenie ani medzinárodné dohody, ktoré by zavezovali členské štáty. Komisia by mala konať a vnútiť e, nadnárodný rámec pri, ale, e, a zároveň ale rešpektovať princíp zvrchovanosti. Ďakujem. Je tu modrá karta od pani Kapiny. Súhlasíte s modrou kartou? Pani Grapini, nech sa páči am înțeles că... Ďakujem veľmi pekne, vážená kolegyňa. Ste kritická voči komisii, pretože tá nie je dostatočne zainteresovaná, neposkytuje e, e, riešenia. Samozrejme, my ako poslanci môžeme kritizovať kroky komisie, ale máte vy konkrétny návrh, ktorý by ste mohli pripojiť e, k tejto dôležitej téme? Euh, Vystúpenie bez mikrofónu. Euh, Návrh euh, vychádza z konštatovania nedohody, ale komisia nemôže pokryť toto prázdne miesto. Členské štáty by to mali vyrokovať v multilaterálnom a medzinárodnom spoločenstve a nie v tejto nadnárodnej, nadnárodnom formáte. Ďakujem, to boli teraz rečníci za jednotlivé politické skupiny. Už nebudem akceptovať teraz modré kartičky, lebo už nemáme veľa času. Následuje Giovanni Lavia na 1 minútu 30. Ďakujem pani predsedajúca. Rád by som pogratuloval spravodajcovi Fariovi a Tieňovým za prácu na tejto téme. Námorná doprava je životne dôležitým sektorom pre celosvetový obchod pretože obrovské percento nákladov sa e, prepravuje práve námornou dopravou. Potrebujeme túto dopravu účinnejšiu, efektívnejšiu z environmentálneho hľadiska emisie CO2, ktoré sú potrebné na prepravu tony e, nákladu e, majú veľký vplyv na mnohé sektory Zaznamenali sme naraz o 48 emisí CO2 z námornej dopravy aj skleníkových plynov a to prispieva k znečisťovaniu našej planéty. Dohoda dosiahnutá v decembri po významnom rokovaní aj za talianského predsedníctva ukazuje, že EP pripisuje veľký význam udržateľnosti vytvárať, vytvárajúc systém monitoringu Eh, emisí CO2 v námornej doprave. Je to základ, aby sme uľahčili definíciu cieľov zníženia v následnej fáze a aby sa aplikovali opatrenia vychádzajúce z trhu, a keď je tam hm, tá možnosť kontributívnych kompenzácií alebo systém výmeny emisí, čo by malo znížiť emisie CO2 námornej dopravy. Je to krok vpred, ale nie je to riešenie, celkové riešenie, ale je to krok vpred. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Šaldemoze eh, na minútu 30. Ďakujem. Ďakujem pekne. Námorná doprava, ako tu bolo správne povedané, je, eh, zniženie emisí je práve jedným z cieľov EÚ a napriek tomu, že námorná doprava nie je zatiaľ začlenená a aj námorná doprava musí prispieť k cieľom klimatickej politiky. Musíme požiadať od e, lodiarov, aby investovali do zvýšenia energetickej účinnosti plavidiel. A je teda potrebné, aby sme za túto správu hlasovali, pretože nový systém EÚ pre monitoringa, kontrolu, vyhlásení a teda dohľadu plavidiel ktoré kotvia v európskych prístavoch, e, to nám umožní mať dostatočne kvalitné údaje, aby sme mali jasnejšiu predstavu o úrovni emisí tohto sektora a budeme môcť upresniť určité pravidlá. Je tiež pozitívne to, že táto správa sa venuje nielen plavidlám a ich technickému stavu, ale aj im emisiám, ale je to len jedna úvodná etapa, ktorá síce ide dobrým smerom, ale my musíme postupovať tak, aby sme na celosvetovej úrovni vypracovali spoločné normy pre celú námornú dopravu, aby sme mali globálne kritéria na zníženie emisí CO2 celoplanetárne. Teraz na eh, jednu minútu pán Demesmaker. Ďakujem, pani predsedajúca. Teším sa z dosiahnutej dohody. Ja si myslím, že je to prvý vyrovnaný krok, aby sme znížili emisie CO2 námornej dopravy. Medzinárodná námorná doprava to je akýsi posledný mohikán. Je to ten druh dopravy, ktorý ešte nebol zachytený do cieľov a záväzkov EÚ na zníženie emisí skleníkových plynov. Tento sektor predstavuje 4 celkových emisí skleníkových plynov EÚ. Je to podiel, ale ktorý v budúcich rokoch bude narastať nielen v EÚ, ale celosvetovo. Takže sú veľmi dobré objektívne dôvody, aby sme žiadali od tohto druhu dopravy, aby vyvinuli určité úsilie. Základom našej legislatívy je, že musíme najprv použiť a pouvažovať Potrebujeme dobrý systém e, dohľadu a kontroly, to je nevyhnutné v situácii, e, kde každý z toho získa. Preto je dobre, veľa dôvodov, aby sme túto dohodu podporili. A teraz pani Kristina Meissner na minútu 30. Prezidentin. Ďakujem pani predsedníčka a ďakujem v prvom rade kolegovi Fariovi už tu zaznelo, že naozaj to vynikajúco vyrokovával, prevzal to v poslednom e, čase, ale on je následníkom e, Kolumbusa, Kolumba. Ak to teda niekto vie, tak e, on, takže chcela by som ho pochváliť aj ja. Všetci sa zhodneme, že ide o dôležitú vec pre ochranu klímy, ale nie je to len pre ochranu klímy dôležité, je to dôležité pre pre moria ja som e, veľkou zastankyňou za integrovanú námornú politiku a viac hospodársky e, využívané v budúcnosti. Takže je dôležité chrániť aj klimu, aj biodiverzitu. E, námorná doprava sa bude zvyšovať, to všetci vedia. A chceme teraz monitorovať, nahlasovať, overovať emisie oxidu uhličitého je dôležité, aby e, všetci ťahali za jeden koniec v Európskej únii a toto je spojené aj s úlohami pre vás, za komisiu, pán Kaniete. Je dôležité, aby aj všetky e, členské štáty do toho boli zainteresované. Je dôležité, aby všetci postupovali e, informácie. Je dôležité aj zjednodušovať tieto postupy v porovnaní s návrhom komisie. Je potrebná transparentnosť a možnosť vynímať hospodárske údaje. A je dôležité, aby sme teda v Európe opäť išli príkladom. E, to je veľmi dôležité. Podobné príklady už máme e, aj e, v iných sektoroch, takže je dôležité, aby sme teraz v oblasti námornej dopravy postupovali takto ako príklad. Ďakujem. Nasleduje teraz na jednu minútu pani Kilonen. Kulon ympäristövaikutusten vähentäminen Ďakujem. Medzinárodná námorná doprava je jedinou oblasťou dopravy, e, ktorá, e, sa, e, ktorá bola podrobená teraz prísnejším pravidlom ako napríklad v súvislosti s emisiami síry. Je dôležité, aby sa teraz prispôsobili technológie v oblasti námornej dopravy Môžeme e, veľa rozprávať, ale musíme zohľadniť aj skutočnosť, že e, u nás e, sú z časti roka moria zamrznuté a to prináša so sebou určité špecifika aj pre energetickú efektivitu. V našej budúcej práci musíme samozrejme rešpektovať regionálne danosti aby eh, sme zohľadili aj bezpečnostné aspekty, aj environmentálne. Ďakujem a tiež ďakujem všetkým poslancom, ktorí sa pridržiavajú stanoveného rečníckého času. Teraz eh, pani Dubravka Šujca. Náš cíl je postići medzinárodný spor. Ďakujem pekne. Našim cieľom je, aby sme mali medzinárodnú dohodu, ktorá stanoví rovnaké pravidlá pre všetkých. To je dobrý začiatok. A budúci týždeň budeme mať medzinárodné stretnutie v Londýne, e, na ktorom sa ja zúčastním ako členka výboru pre životné prostredie a tam budeme hovoriť o týchto istých témach. Toto je jediná oblasť, ktorá nie je momentálne pokrytá žiadnymi dohodami alebo úpravami. Musíme preto zaviesť špecifické opatrenia, ale zároveň by sme nemali negatívne vplývať na schopnosť našeho námorné, našo námornej dopravy. Preto ja jednoducho vítam, že takýmto spôsobom tento návrh to chce pokryť. Majiteľ lode bude musieť vypočítať množstvo emisí za každú jednu cestu a budú to musieť každý rok predkladať formou správy a to je takisto niečo, čo vítame. Komisia bude musieť informovať parlament každý druhý rok. Dúfame, že to bude dobrý krok a musíme to navrhnúť aj tým krajinám, ktoré nie sú v Európskej únii, pretože máme napríklad námorný turizmus, cítime to v Dubrovníku, takže dúfame, že táto smernica o Sýre, ako aj táto, prispejú k zníženiu skleníkových emisí. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Dali. Nech sa páči, máte minútu 30. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. minn as Erbain, 40% sal-2050 fuq il-livelli je tu technický problém s tlmočením. Kejja, idħul ta' um, standards minimi tal-efficienza energetika. I'm sorry, I need to interrupt you because there's again a problem with interpreting. Can you just wait for a second? Sure. Um, or maybe, yeah, can, can you just start again? Môžete začať ešte raz. Ďakujem. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Čo som hovorila? Komisia a Biela kniha z 2011. o doprave, tam sa uvádza, že e- emisie z námornej dopravy by mali byť znížené o 40 do roku 2050, keď to porovnáme s, roku, s rokom 2000. Ale e, napriek tomu, že tu máme už štandardy pre niektoré kategórie nových lodí a napriek tomu, že tu máme nové technológie, tak tie emisie stále budú narastať pretože tu je jednoducho navýšená požiadavka využívania do námornej dopravy v obchodnej sfére. Počíta sa s nárastom v lodnej doprave, ktorý vôbec nie je v súlade s našimi klimatickými cieľmi. A preto ten systém o emisiách CO2 to je prvý dobrý krok na to, aby sme mali globálny systém o monitoringu, verifikácii emisí z medzinárodnej lodnej dopravy. Tento sektor by mohol prispieť k zníženiu emisí, ak tu budú prísne opatrenia v súlade s tými súčasnými technológiami, ktoré máme. A týmto sa znížia emisie z medzinárodnej lodnej dopravy. Pokiaľ ide o životné prostredie, tak to je pozitívna zmena. Všetky sektory musia prispieť takýmto spôsobom, a keď hovoríme o medzinárodnom charaktere lodnej dopravy, tak ten najefektívnejší spôsob zníženia týchto emisí je ten, že budeme mať medzinárodnú dohodu na úrovni IMO. Preto chceme vedieť, čo IMO, IMO bude robiť v tejto oblasti. Ďakujem pekne a teraz pán Jackievič, nech sa páči, máte minútu. Vážená pani predsednička, vážený pán komisár, Medzinárodný námorný sektor je jediný sektor, ktorý ešte stále nemá pokryté právne predpisy v tejto oblasti. Preto musíme vytvoriť taký systém, kde, budeme, kde urobíme patričné úpravy. Pokiaľ je ochrana životného prostredia, e, táto je veľmi dôležitá, ale neviem, prečo by mala to bremeno znášať iba Európska únia tie nové požiadavky, ktoré sa majú uvaliť na námornú dopravu, to jednoducho môže poškodiť konkurencieschopnosti Európskej únii. A jednoducho to prináša so sebou aj riziko v takom zmysle, že jednoducho tieto služby, ktoré poskytujú naše lode, teraz budú poskytovať zahraničné lode mimo Európskej únie. Takže nemôžeme to bremeno celé znášať my. Ďakujem. Ďalším rečníkom je pani Kalas. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne. Je dôležité, aby sme v Európskej únii urobili, čo sa dá, pokiaľ ide o životné prostredie, ale nemôžeme škodiť našim firmám. Zníženie CO2 v námornej doprave a iniciatívy musia jednoducho vnímať kontext. Musíme predovšetkým myslieť na naše národné spoločnosti pretože oni musia byť konkurencieschopné z celosvetového hľadiska napríklad pokiaľ ide Baltické more, tak tam sa s týmito predpismi navýšili náklady pre tieto spoločnosti. Musíme dbať o životné prostredie, ale nesmieme zabúdať na to, že je tu aj konkurencia. A Môžu sa vymeniť napríklad transportné koridory. Dúfam, že komisia zabezpečí, aby všetky lodné firmy jednoducho boli konkurencieschopné, kdekoľvek už robia svoju prevádzku. Ďakujem. Spontánna doprava. Prvý rečník je pán Sean Kelly. Nech sa páči, máte minútu. Ďakujem pekne, vážená pani predsednička ako aj ostatní poslanci, a ja vítam tieto návrhy, niečo sa musí v tejto oblasti zmeniť, pokiaľ ide o znečisťovanie a pokiaľ ide o CO2 emisie z lálodnej dopravy. Ak neurobíme nič v tejto oblasti, tak to znečistenie sa bude len zvyšovať. Ale ak budeme sa snažiť, môžeme znížiť množstvo znečistenia. Takže musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, pretože toto je iba prvý krok a ako povedal aj pán. Toto sa dá implementovať bez nejakých extra nákladov obrovských, respektíve za nízkych nákladov. A keď robíme tento prvý krok, tak vlastne urobíme prvý krok, ktorý bude dôležitý. Ďakujem. Ďakujem pekný. Ďalší rečník je pán Ricardo Santos. Máte minútu. Je tu? Emisie pochádzajúce z fosílnych palív to sú hlavné dôvody emisí skleníkových plynov a e, zintenzívňujú celosvetové klimatické zmeny tieto emisie sa musia naliehavo znížiť. V prípade námornej dopravy je rozhodujúce, aby sa znížilo používanie fosílnych palív a treba ísť cestou alternatív ako e, skvapalnený plyn alebo iné kvalitnejšie pohonné látky. Transformácia musí ísť ruka v ruke s takými bodmi zásobovania, ako sú na Azorských ostrovoch, kde je vypracovaná infraštruktúra e, v prístave e, v Názorských ostrovov. Ďakujeme teraz, pán Jakovšiš, máte minútu. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ďakujem pekne za slovo. Ďakujem pekne, vážená pani predsedníčka. Ja by som chcel zdôrazniť niečo, čo ste už počuli. Chorvátsko je krajinou, kde máme náladnú, lodnú dopravu. Lodná doprava je dôležitá pre našu krajinu. Takisto máme veľké prístavy, ktoré sú rovnako dôležité a výroba motorov lodných, to je takisto dôležité pre naše priemyselné odvetvia. Takže keď hovoríme o tejto úprave, tak myslím, že je absolútne potrebné regulovať aj námornú dopravu, predovšetkým pokiaľ ide o to znečistenie, ktoré sa takto spôsobuje. Nemôžeme merať iba CO2, ale aj iné emisie, takže ja ďakujem všetkým tým, ktorí prispeli k tomu, aby sme tento kompromis mali na stole. Je takisto dôležité zobrať do úvahy aj to, že námorná doprava, tento sektor, a ostatné sektory, ktoré s tým spolu súvisia. Ďakujem. Ďakujem. Ďalší rečník, máte minútu. Ďakujem pekne, pani, pani predsedajúca námorná doprava má možnosti vylepšenia vyššej energetickej účinnosti. Preto je dôležité, aby sa aplikovali opatrenia na zníženie emisí skleníkových plynov, ktoré spôsobuje tento sektor. Máme vážne obavy, napríklad využívanie skvapalneného plynu, prechod k takým technológiám, ktoré sú menej znečistujúce, z krátkodobého hľadiska, a také opatrenia ako uhlíkový plyn. E, treba ísť takou cestou legislatívy, kde sa majú uznať špecifické charakteristiky aj najvzdialenejších oblastí, e, kde sú potrebné kde je potrebná verejná doprava medzi e, ostrovmi, sú ostrovy, eh, kde sú potrebné eh, dopravné lode aj iné. Eh, Ďakujem a teraz ešte pán Kaputa, máte minútu. Ďakujem pani predsedajúca. Medzinárodná námorná doprava je jediným sektorom, ktorá nefiguruje v záväzkoch znižovania emisí skleníkových plynov, ale emisie tohto sektora prispievajú rozhodujúcim spôsobom k znečisteniu ovzdušia aj ku klimatickým zmenám. Preto rozvoj Európskeho systému monitoringu komunikácií emisí CO2 z tejto dopravy je rozhodujúce má to byť e, základ, z ktorého EÚ musí vyvíjať politiky zníženia emisí v námornom doprave, ktoré majú byť koherentné s ostatnými cieľmi. Vypracovanie ambicioznej politiky znížení emisí tohto sektora je ešte dôležitejšie vzhľadom na výzvy námornej dopravy e, v budúcich rokoch, vzhľadom na to, že narastá celosvetová námorná doprava, narastá počet obyvateľov na svete. Potrebujeme také technológie a praktiky, aby sa využívali alternatívne zdroje pohodných látok, ktoré budú účinnejšie. Ďakujem. Danke sehr. Und nun hat Herr Kommissar Ďakujem. Teraz má slovo pán komisár Arias Kaniete. Ja vás prosím, aby ste sa pridržali rečníckého času v rozpeti dvoch minút. Pani, pre... pani predsedajúca, dámy a pani. rád by som znovu poďakoval Európskemu parlamentu a hlavne hlavnému spravodajcovi a tieňovým za ich vynikajúcu prácu. Toto nariadenie je významný a koherentný signál e, e, vyplývajúci zo záverov rady pre ciele klímy 2030 a ukazuje, že všetky sektory, aj námorná doprava, musia prispieť v boji proti klimatickým zmenám. Zvorazňujem, že je dôležité pre EÚ dosiahnuť globálne riešenia emisí z námornej dopravy. Toto nariadenie je z tohto dôvodu dôležité, pretože vysiela jednoznačný signál aj pred budúcim stretnutím v máji v Londýne Medzinárodnej námornej organizácie a aj vzhľadom na budúcu decembrovú konferenciu v Paríži. Systém eh, dohľadu, monitoringu a kontroly na európskej úrovni bude mať priame pozitívne dôsledky a zároveň je to užitočná skúsenosť, aj technická, aby sme sa pripravili na medzinárodné rokovania keď chceme toto aplikovať na celosvetovej úrovni, naše e, riešenia e, nám umožnia urobiť krok vpred. Musíme uchovať naše záväzky, aby sme postúpili na celosvetovej úrovni, aby sme zabrzdili emisie skleníkových plynov v námornej dopravy a toto nariadenie zaručí, že ako náhle bude dohoda o právnom rámci, budeme môcť adaptovať náš systém kontroly notifikácie a overovania Ospravedlňujem sa, pán komisár, ale chcela som poprosiť kolegov, aby vás skutočne počúvali a aby nehovorili počas vášho vystúpenia. Poprosím vás, aby ste rešpektovali rečníka plenárnej sále. Je to pán komisár, ktorý e, rozpráva, potom to bude aj spravodajca. Poprosím vás, aby ste sa rozprávali mimo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani predsedajúca. Niektorí poslanci sa pýtali, aká je situácia s rokovaniami v Medzinárodnej námornej organizácii. Organizácia tohto druhu e, chce e, Rokovania o spustení takéhoto celosvetového systému pokračujú veľmi, veľmi pomaly, ale ja dúfam, že dobrým smerom ten náš návrh je rozhodujúcim impulzom v tomto rokovaní. Panamské predsedníctvo tejto organizácie je optimistické, ale v tejto konkrétnej situácii a vzhľadom na priebeh rokovaní sa zdá ťažké, hoci nie nemožné, E, že by sme úspešne ešte do Paríža tieto rokovania uzatvorili, pretože sú krajiny ako Čína alebo India, ktoré naďalej sú na stanoviskách a postojoch, ktoré nie sú ľahké pre dosiahnutie globálnej dohody. Predsedajúca znovu prerušuje rečníka a upozorňuje pánov poslancov. Poprosím vás, aby ste naozaj počúvali pána komisára, aby ste sa nerozprávali. Ospravedlňujem sa, pán komisár. Myslím, že to bolo potrebné. A posledný rečník je spravodajca, pán Jose Ignacio Faria. Na dve minúty, nech sa páči, máte slovo. please, for the technician. Mikrofón. Mikrofón.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 Obrigado, Nesta Ďakujem pekne, pani predsedajúca. V tejto poslednej fáze by som rád poďakoval kolegom za ich vystúpenia aj pánovi komisárovi Ariasovi Kanetému. Ja dúfam, že ma všetci počujete napriek tomu, že toto nariadenie stanovuje nové povinnosti pre lodiarov, ako je monitoring, kontrola, a informovanie o emisiách CO2, ako aj informácie o preplávaných vzdialenostiach. Toto nariadenie nepredstavuje zbytočnú a dodatočnú administratívnu záťaž pri stanovovaní týchto podmienok. Pán Torvalds, bude možné využívať dokumentáciu, ktorá je na palube bude sa to venovať len tým plavidlám, ktoré majú výtlak väčší ako 2000 tón. A sú to e, práve námorná doprava, ktorá spôsobuje e, vysokú mieru emisí skleníkových plynov. Ak sa nedosiahne dohoda, boli by sme za to, ak bude dohoda na EÚ, tak potom na medzinárodnej úrovni budeme mať väčšiu podporu. Takýmto spôsobom prispieme k, prispiejeme k modernejšiemu e, a menej znečistujúcemu systému. Tento krok je síce malý, ale rozhodujúci, aby sme do budúcnosti stanovili ambicioznejšie ciele bezuhlíkového hospodárstva aj pre tento sektor. Dúfame, že dosiahneme medzinárodnú dohodu. Nedosiahol som začlenenie určitých bodov, napríklad reštriktívnejšiu e, legislatívu pre emisiu skleníkových plynov, teda všetkých plynov. Chceli sme ale konsenzuálny text uspokojivý pre všetkých s viacerými citlivosťami v oblasti ochrany životného prostredia. Medzinárodná námorná organizácia aj iné fóra. E, takýmto spôsobom k ním vyšleme určitú výzvu a pri rokovaniach aj e, medzi našimi inštitúciami prevládol zdravý rozum ja te preto vyzývam všetkých kolegov, aby tu v hemicykle v sále hlasovali za tento návrh ja dúfam, že budem môcť rátať s vašim hlasom. Ďakujem. Faria, ich hoffe, Sie haben zumindest... Ďakujem, pán Faria. Dúfam, že ste eh, mali teda aspoň, eh, eh, ste si užili to potešenie hovoriť tu z miesta komisie. Naše si to nedeje tak často. Dúfam, že technici vyriešia tento problém. Hlasovať sa bude o pár minút o tejto správe. Ďakujem. Okay. Thank you.